Meine Damen und Herren, Dámy a páni, otváram zasadnutie k bodu programu číslo 9. Ide tu o rámcové, eh, rámcovú dohodu medzi EÚ a Azerbajdžanskou republikou. Páni nevie pani Jatemaky a o pár hodín e, vyprší lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov, teda o 18. s, s krajinami ako Moldavsko, krajina Gruzinsko sa už tá dohoda uzavrela. Azerbajdžanu teraz chceme dať možnosť podpísať e, memorandum porozumení z EÚ, aby sa mohlo zúčastňovať viacerých programov EÚ a chcel by som zdôrazniť, že toto je technický dokument, ktorý umožní vytvorenie dialogu v mnohých oblastiach, obzvlášť v kontaktoch eh, medzi ľuďmi, obzvlášť toto by sme mali eh, zdôrazniť medzi úvahami A teraz sa už teším na tie naj, najčerstvejšie e, informácie zo strany pani e, Jatemáky. I've never seen a name with so many A with points on top. Yes, but you pronounce it very well. Dobre ste to pre vyslovili, je to ťažké, aj keď je tam tých veľa bodiek nad A v tom mene. Máte slovo pani Jatenmaki. Dobre, takže keď sme mm, hovorili pred chvíľou o Bosne a Hercegovine, tak niekto sa vyjadril, že je to krásna krajina. Chcela by som vám povedať, že aj Azerbajdžan je mimoriadne krásna krajina. Baku je krásne mesto a sú, sú to normálni ľudia, tak ako my tu. Občas čelíme problémom týkajúcim sa Azerbajčanu, ale v skutočnosti máme problémy s takmer všetkými krajinami. Mali by sme sa pokúšať e, dosiahnuť dobré vzťahy s našimi susedmi. Tak ako povedal náš predseda, toto je technická záležitosť. Však ja si myslím, že je dosť dôležitá. Azerbajdžan je dôležitý partner EÚ a mali by sme sa naozaj snažiť dosiahnuť komplexné udržateľné partnerstvo, vrátane regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti, energetiky, antiterorizmu, obchodu, investícií a tiež otázok kultúry a vzdelávania. Cieľom tohto protokolu je nastaviť finančné a technické pravidla, ktoré Azerbajdžanu umožnia účastniť sa niektorých eh, programov EÚ. Neustále zvyšovanie a otváranie európskych programov krajinám eh, susedstva bolo nastavené už komisiou v roku 2006. Rada podporila prístup komisie v roku 2007. Účasť v programoch únie je kľúčovým prvkom susedskej politiky a jeho cieľom je zvýšiť mobilitu a zvýšiť e, rozsiahlu e, širokú spoluprácu. A to je podľa mňa veľmi dôležité. spoluprácia by mohla pokrývať viacero odvetví, či už je to výmena študentov, e, výskum a vývoj a veda, a tiež schopnosť. Ako povedal Elmar Brock, takýto typ programov už existuje s Arménskom, Gruzinskom, Moldavskom a s Ukrajinou. Ja súhlasím s týmto návrhom, pretože by to viedlo ku kontaktu medzi ľuďmi EÚ a Azerbajdžanu. A myslím si, že to je niečo, z čoho môžu profitovať aj občania EÚ, aj občania Azerbajdžanu. No a na záver, mm, právny štát, ľudské práva a demokracia by mali byť základné princípy spolupráce EÚ s tretimi krajinami a malo by to platiť aj pre Azerbajdžan. To je pravda. Tak ako ma predseda požiadal, aby som vám povedala pravdu. Ďakujem. Muchísimas gracias. Hoy tenemos la primera consideración sobre el protocolo de acuerdo. Ďakujem veľmi pekne. Takže mali sme pr- príležitosť skúmať e, rámcovú dohodu medzi Úniou a Azerbajdžanom. A my, čo sme tu, veľmi dobre poznáme politickú situáciu v krajine. Tá situácia je mimorne e, komplikovaná pre aj, aj, aj parlament viackrát eh, spomínal, pokiaľ ide o ľudské práva, tak tá situácia sa naozaj zhoršuje, to je pravda. A za uplynulé mesiace sme videli veľký nárast utlačania, potlačania a dokonca aj zatýkania ľudí, ktorí sa venujú obhajovaniu ľudských práv. Pred 4 mesiacmi jedna z novinárov, ktorá, získa, prvá kandidátko na e, Sacharovú cenu tu v parlamente, bola tiež zatknutá a to je e, najznamejší príklad, a tých prípadov je viac. Ona je z politických dôvodov o vezení už od júla e, v, v celé utrpela nejaké násilie, zhoršuje sa jej zdravie. ale nie je to jediný prípad, je to len jeden ďalší príklad, A nemôžeme my zabúdať e, na týchto ľudí, ktorí hájú, hája, obhajú ľudské práva, keď nastavujeme svoju zahraničnú politiku, pretože politika EÚ je založená na ľudských právach a je dobré vyvážiť dobré susedské vzťahy, záujmy, ale aj tieto základné princípy. Takže keď hovoríme o tomto protokole dnes, tak si treba pripomenúť, že septembri pred pár mesiacmi sme prijali uznesenie tu na pôde parlamentu, ktoré sa v texte nespomína, ale jasne hovorí o vzťahoch s Azerbajdžanom. V bode 11 budem citovať e, prijatie podpisu prístupovej dohody s Azerbajdžanom musí byť uskutočnené za podmienok, že e, ľudia, ktorí hajajú ľudské práva, budú oslobodení toto bolo len pred pár mesiacmi a zdá sa, že sme na to uznesenie zabudli, ale ako všetci viete, tá situácia sa zhoršila, nezlepšila sa. To je fakt. A ešte raz chcem zopakovať, e, aby sme sa držali logiky a respektovali naše vlastné kritéria, kritéria parlamentu, e, ktoré parlament, o ktorých hovorila aj na plenárke. Je potrebné aby sme do správy zahrnuli e, pozmeňovací návrh v tomto duchu, tak budú hovoriť aj socialisti. Je dôležité, aby sme trvali na e, dodržiavaní ľudských práv v krajine. No a je tu e, ten urgentný prípad novinárky, ktorú som spomínal. Ona naozaj potrebuje lekárskú starostlivosť, aj bol jej život zachránený musíme brať do úvahy to, aký život ľudia v krajine majú. Je to dôležité, keď budeme o protokole hovoriť, toto, na toto nesmieme zabúdať. Herr Kollege, ich würde gleich her nach der Sitzung Sie gerne bitten, um Sie über den neuesten Stand der Dinge. Po zasadnutí by ste nás mali potom informovať o najnovšom vývoji veci. Uh, äh, was ist das? Mrs. Ceballos. Mrs. Ceballos. Slovo má pani Ceballos. Tack så mycket, herr ordförande. Eh, precis som fru sa så är ju deltagande... Ďakujem za slovo. Už to povedala aj pani Jetemeky. Je dôležité, aby sme sa sústredili na to, čo robíme v rámci politiky, ale taktiež sme počuli španielského kolegu, eh, ktorý hovoril o ľudských právach v Azerbajdžane. Tá situácia je naozaj zlá a za posledné mesiace sa iba zhoršila. v parlamente sme to sledovali a taktiež vieme, čo obsahuje správa a chcela by som povedať, že tá správa naozaj neodráža aktuálnu situáciu. Takže čo môžeme teraz povedať? Áno, môžeme sa vyjadriť k tejto správe, ale myslím, že by sme tým vyslali nesprávny signál, pretože situácia v Azerbajdžane je naozaj mimoriadne závažná. Myslím si, že by sme mali odložiť túto otázku, možno niekoľko mesiacov počkať. Možno potom nám bude trošku jasnejšie, aj po udalostiach Baku, čo sa deje v Azerbajdžane v oblasti ľudských práv. Ďakujem. Thank you, Chair. Um, Azerbaijan is already playing a crucial role in the EU. Pán Poche, ďakujem Azerbajdžan zohráva kľúčovú úlohu v diverzifikácii energetiky v EÚ a tá úloha sa ešte e, posilní, keď EÚ e, trvá na e, južnom koridore, kedy budeme čerpať azerbajdžanský a turkmenský plyn, čo nám môže pomôcť o odlučiť sa od závislosti na Rusku, ale pozor na to, s kým sa spájame. Azerbajdžan je politická diktatúra, kde je veľa politických väzňov, napríklad Kadia Izmailová bola e, zatknutá, pretože údajne Vivi mala vplyv na samovražnom útoku iného reportéra, čo je veľmi zvláštne obvinenie. Ona pritom odhalila korupciu vládnúcej elity krajiny. Samozrejme, predstavitelia tvrdia, že neexistujú tam e, politickí väzni a, vša- e, a opierajú sa o správu z rady. Avšak my vieme, že táto správa, ktorá hovorí o situácii ľudských práv v krajine, bola pozastavená kvôli tzv. kaviarovej diplomácii. Buď, buďme e, priami k Azerbajdžanu ale musíme si klásť aj podmienky, napríklad to, že oslobodia občinu ako Izmaela kariér. I'll keep it very short. I, I... Ďakujem, pán predseda, ja budem hovoriť stručne a absolútne súhlasím s tým, čo povedal tieňový spravodajca z našej skupiny. Myslím si, že jedno z hlavných tém, hlavného problému je, že EÚ financovanie už teraz ide do mimovládnych organizácií, ktoré kontroluje vláda, čiže ten, ten vzťah nie je len ľudia s ľuďmi. Skutočne obhajcovia ľudských práv sú stále e, zatváraní do väzenia a peniaze idú do e, mimovládok, ktoré kontrolujú ktoré kontroluje vláda. V tejto chvíli je politických väzňov viac v Azerbajčane než dokonca v Bielorusku, takže človek sa nad tým musí zamýšľať. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť k tomuto bodu programu rámcovej dohody s Azerbajdžanom? Dobre, pokiaľ nie, tak uh, uh, ukončím tento bod programu, ale vidím, že ešte pani Atomáky sa hlási o slovo spravodajkyňa. Chcela by som zdôrazniť, že toto nie je otázka asociačnej dohody. To bude možno v ďalšej fáze, to nevieme. Je to technická záležitosť, ktorá pomôže bežným ľuďom. Pokiaľ tento parlament a tento výbor sa zaujíma o otázky ľudských práv, tak si myslím, že presne táto dohoda sa snaží pomôcť bežným ľuďom. Napríklad výmena študentov je veľmi dôležitá. Mladí ľudia tak budú mať príležitosť študovať e, v európskych krajinách a naučiť sa, čo to znamená, keď e, sa dodržiavajú ľudské práva. Čiže toto nie je asociačná dohoda, dohoda o pristúpení. A ja viem, že tam sú problémy s ľudskými právami v Azerbajdžáne, všetci to vieme. Ale aj keď tam tieto problémy sú, myslím si, že by sme sa mali pokúsiť pomôcť normálnym bežným ľuďom v tejto krajine, aby mohli získavať viac informácií, aby mohli študovať v EÚ, navštíviť EÚ a tak ďalej. A pokiaľ dojde k e, dohode o prístupení, pokiaľ táto bude na stole, tak to bude iná vec. To je veľmi veľká, zásadná, dôležitá záležitosť. A neviem, kedy k tomu vôbec dojde a či k tomu vôbec dojde. Ale toto, čo riešime teraz, je technická záležitosť, ktorá má pomôcť normálnym ľuďom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Atenmaki, pani spravodajkyňa. Myslím si, že to je dôležitá dohoda, ktorá umožní občanom Azerbajdžanu e, účastniť sa európskych programov. Chcel by som povedať, že termín na vypracovanie e, pozmeňovacích e, návrhov je zajtra, 1. apríla o 3. po obede. Pokiaľ už niekto nemá pripomienky, tak sa chcem poďakovať pani Strahodekyni a tento bod tým považujem za vyriešený. I think we have enough reason to continue our informations. Myslím si, že môžeme pokračovať. aby sme z dobrej vôle nestal problém, pretože dobrá vôľa niekedy bráni dobru samotnému. No môžeme teraz prejsť k bodu 10, ak súčasná politická situácia v Afganistane. Pani Lozing, máte slovo. Ja, vielen Dank. Um, es hat im Vorfeld um, ja schon per E-Mail verschiedene Meinungs... Ďakujem pekne. Boli tu odlišné názory zo strany tieňových spravodajcov. E, äh, spravodajcov k mojej správe považujem to za e, trošku neštandardné a chcela by som vyzvať e, k obvyklému e, postupu podľa demokratických pravidiel a predložiť moju správu e, tu, kde máme zastupcov jednotlivých politických skupín, kde sa na spôsob transparentnosti by sa mala konať výmena názorov a Pani Kolňa, veď prečo sa to koná, preto som vám dal slovo, o čom teda rozprávate. Napriek tomu by som chcela eh, sa vrátiť k tomu, že niektorí z tieňových spravodajcov už vopred sa snažili eh, viesť túto eh, diskusiu formou e-mailu. To je ale ich právo, odpovedá predseda. Ale ja Eh, by som to rada uzavrela tým, že som rada, že teraz o tom diskutujeme ústne. Áno, ale ja som nepochopil, hovorí predseda, eh, aký je tu problém. Eh, slobodnú možnosť vyjadriť svoj názor majú aj tieňoví správodajcovia. Ja teraz hovorím, hovorí pani Lozing, že som rada, že diskutujeme o tom tu, na tomto poli, na ktoré to patrí, bez hodnotení bez predsudkov. Pri predstavení mojej správy by som chcela vyjadriť, že nie je možné sa naozaj venovať e, úplne všetkým aspektom dopotrobná. aj po skrátení môjho prvého návrhu podľa technických predlôh sekretariátu AFETu som musela ešte e, prikročiť k ďalšiemu e, kráteniu, takže naozaj sa tu mohli spomenúť iba ťažiskové body. A preto by som chcela e, povedať, že v pozmeňovacích návrhoch by som preto rada určite veci doplnila. A chcem v tejto súvislosti ešte poďakovať sekretariátu AFETu. Máme tu e, zásadný nesúlad, čo to viackrát spomínalo v diskusii, e, pokiaľ ide o um, vojenské, um, vojenské zákroky celkovo. Ako ľavica sme toho názoru od začiatku, že vojenský zásah v Afganistane bol nesprávny obzvlášť e, to, že základ, e, ženské práva a podobne nemôžu byť e, obhájené vojenskou silou. Tieto základné postoje ma ale neviedli pri vytváraní tejto správy. Ja som sa opierala o správy z občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, dokumentácie, verejnoprávnych, verejnoprávnej televízie a na základe tohto hodnotenia som dospela k záveru, ktorý som e, popísala v správe, že treba prijať nové kroky, aby sa prerušil ten blúdny kruh násilia. Aj teda keďže e, len v roku 2014 e, prišlo o život milión 10 tisíc e, civilistov. Som si vedomá, že je tu odlišné hodnotenie situácie v žiadnom prípade. Nechcem úsilie v súvislosti s obnovou Afganistanu spochybňovať. Ale moja správa z môjho pohľadu sa snaží z pohľadu Európskeho parlamentu zhodnotiť situáciu, prijať určité návrhy pre ďalšie kroky. Opieram sa o presné konzultácie čo najširšieho e, spektra zainteresovaných mimovládnych strán občianskej spoločnosti. Mohla by som poprosiť kolegov, aby boli trošku tichší, e, tichšie, bolo by to pre mňa potom e, jednoduchšie. Tento proces konzultácií sa pre mňa neukončil týmto. Stretla som sa aj so zástupcami eh, Transparency International eh, v systému korupcie a aj so zástupcami Human Rights Watch, eh, pokiaľ ide o tému mučenia a beztrestnosti v Afganistane. A preto tieto body chcem ešte spomenúť dodatočne vo forme pozmeňovacích návrhov. Chcem ešte spomenúť aj list afgánskeho veľvyslanca, ktorý vyjadruje, že návrh z mojej strany eh, je teda eh, táto správa veľmi plná obáv a že je eh, necitlivá v momente, kedy sa buduje vláda v Afganistane. Ale Práve Human Rights Watch mi povedali, že túto situáciu musíme využiť práve teraz, aby sme podporili nový začiatok v Afganistane, aby sme vytvorili tlak na novú vládu. Z môjho pohľadu teda ide o dobrý e, bod e, na to, aby sme sa snažili presať dodržiavanie e, kritérií, obzvlášť pokiaľ ide o korupciu, ľudské práva, práva žien, beztrestnosť Ťažiská v mojej správe sú prepojenie chudoby a radikalizácie a z toho vyplývajúca e, efektívna potreba bojovania proti chudobe, masívna nezamestnanosť. Približne 50 e, e, nezamestnaných je tam a pritom 450 tisíc mladých ľudí tam každý rok prichádza na trh práce a potom je tam alfabetizácia ehm, veľkým problémom. E, zlepšovanie e, práv e, žien je dôležitou témou. Vzdelávanie dievčat. Treba to prepojiť aj s materiálnym a personálnym nasadením Všeobecne známa je problematika eh, pestovania maku a dôsledkov eh, z toho vyplývajúcich. Eh, dôraz sme kladli na trvalú a efektívnu rozvojovú pomoc a humanitnú pomoc, trvalú držateľný rozvoj ekonomiky, obzvlášť s cieľom nezávislosti ako dlhodobého cieľa a e, aj spoluprácu sme sa zaoberali. Takže ďalšími dôležitými bodmi je e, e, spolupráca. Tu som sa nezaberala. V zásade toto problematikou diskutovala som s mimovládnymi organizáciami, obzvlášť aj s Eh, technickou podporou a dospela som k záverom, ktoré popisujem v správe. A na záver, Afganistan je bohatá krajina s extrémne chudobným obyvateľstvom a vyvstáva teda otázka, ako to, že eh, toto bohatstvo eh, sa nedostáva až k ľuďom a vyvstáva tu otázka, čo môže EU robiť preto, aby sa to zmenilo. Ďakujem. Uh, ešte raz by som chcel skonštatovať, že sekretariat to neurobil vedomé. Všetky správy parlamentu eh, podliehajú určitým pravidlám v súvislosti s dĺžkou, takže to tak eh, nebolo iba po vašom prípade. Treba sa totiž starať, aby sa dalo o týchto správach eh, hlasovať na plene. Nejde o to, že čo, čo si myslíme o nejakom odseku, či je správny alebo nesprávny, ale uznesenie ako také môže mať len e, určitú e, dĺžku v takom aparáte ako Európsky parlament, pretože ňom treba aj hlasovať. A slovo má teraz pán Donžon. Poprosím všetkých, aby boli struční. Ďakujem, pán predseda. Euh, Ďakujem, pán predseda. Ja budem hovoriť naozaj stručne. My v EPP máme s touto správou veľký problém, pretože je to tu explicitne uvedené v článku 1. Hovorí sa tu o ideologickej situácii, kde sa hovorí, že všetky problémy Afganistanu pochádzajú z vojenského medzinárodného zásahu v septembri 2001. To je samozrejme skrátka, e, ktorá nám neumožňuje, objektívne hodnotenie a predstavuje to problém potom v celom následnom vývoji správy. Isté, Môžeme diskutovať o prínosoch a nevýhodách vojenského zásahu. Táto diskusia prebieha už vo vojenských e, orgánoch, ale o to nám tu nejde. Nám tu ide o jednotné odsudenie všetkého, čo NATO EU e, zaznamenali. Čiže to je naozaj ideologický intelektuálny problém. Taktiež sú tu čísla, ktoré sa týkajú hospodárskeho či sociálneho vývoja. To sú len hrubé údaje. Nie sú uvedené do perspektívy, takže je tu problém. Niektoré veci nie sú koherentné. V dvoch odsekoch sa hovorí, že medzinárodné fondy by nemali byť nasmerované na otázku bezpečnosti, ale vývoja. A v ďalšom odseku hovoríme, že žiaľ Bohu EÚ viac nefinancuje e, ozbrojené sily Afgánska. Čiže v správe je naozaj veľa protichodných vecí a chcel by som povedať, že z technického hľadiska je dosť komplikované s týmto spracova- pracovať, pretože viacero skupín e, si žela pozmeňovať, e, zásadne pozmeňovať túto správu Neviem, či sa nám to podarí e, urobiť v tých časových lehotách, ktoré máme. No, my sme stávali na tom, že obsah tohto naozaj e, neistého textu, pokiaľ ide o Afganistan, mm, je možné, že to, čo napíšeme zajtra, za niekoľko mesiacov už nebude platiť v jednom či druhom smere. A teda je dôležitá otázka hlasovania o správe, e, za tie dva mesiace je podľa mňa neistá. Takže si myslím, že to najlepšie možné riešenie vzhľadom na stanoviska jednotlivých politických skupín je odložiť hlasovanie o tieto správe. To je môj názor. Ďakujem. Assis. Muito obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Na verdade, nós também temos uma. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o tie rozdiely, teda správe sú tam určite nesprávne veci, aj pokiaľ ide o intervenciu západu v Afganistane, radikalizáciu, ehm, politické, politických ehm, ehm, väzňov. Dlho sa e, diskutovalo o e, úžitku e, západnej intervencii v priebehu dejín. Boli momenty, kedy sa to vnímal negatívne, ale potom boli aj momenty, kedy to bolo pozitívne. My si myslíme, že táto správa tu odráža chyby, obsahuje chyby sú to jednoducho ideologické odlišnosti pri popise reality tak ako sa tu popisuje v tejto správe, Afganistan eh, jednoducho sa potom nemôžeme podpísať. A nie je to náhoda, že vyslanec Afganistanu eh, vyvinul iniciatívu a poukázal na to, že táto správa sa naozaj eh, veľmi odkláňa od toho, čo je v záujme Afganistanu. A prezident Afganistanu pred pár dňami pred americkým senátom vyjadril vôľu, aby západné vojenské síly predsa len ostali dlhšie v Afganistane a e, teda ukázal svoju otvorenosť takéto možnosti. A nezávisle od rozsudku, e, e teraz rozhodnutia toho, čo, čo bolo pôvodne úmyslom e, vojenskej intervencie, E, ktoré mal negatívny vplyv na krajinu, pretože nenastolila stabilitu ani mier, nie sú tam perspektívy riešenia problémov, je tam nestabilita. A preto tam e, ešte narastá ďalej chudoba. A treba uvažovať o tom, či o tom teraz musíme diskutovať. Možno teraz nie je ten správny moment, ale chýbajúca e, stabilita, ako sa bude vyvíjať v budúcich e, mesiacoch. Teraz tu nemáme e, žiaden nejaký dogmat, nemali by sme tu mať nejaký dogmatický pohľad na vec. My sme otvorení diskutovať o tejto správe ohľadom situácie v Afganistane, ale sú tu naozaj značné odlišnosti, ktoré sú možno neprekonateľné, obzvlášť pokrediel tie zásadné aspekty tejto správy. Odhliadnúc od analýzy situácie v Afganistane. A teraz už prejdem k záveru, pán predseda. Máme dojem, že Západ tu má negatívnu víziu, eh, pokiaľ ide o tento zásah Tak ako už povedal predrečník, musíme o tom diskutovať, ale je dobré, bolo by dobré, aby sa to dialo na inom základe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Plne súhlasím s oboma predrečníkmi. Budem stručný. Zdá sa mi, že táto správa je ovplyvnená ideologickým antiamerikanizmom, antimilitarizmom a je naozaj tendenčná. Pokiaľ ide o jednotlivé argumenty, e, môžeme si viesť jeden, dva príklady e, faktických nepresností. Odhľadnúť od tomu tejto správy. Napríklad prvý odsek, odsek 1 tam sa hovorí, že viac než 13 rokov západných intervencií viedli k kde vyše 10 tisíc e, e, e, obetem na životoch. Podľa teda misie EÚ približne 72 týchto ľudí, ktorí prišli o život, sú tam v dôsledku teda vnútornej vnútorných nepokojov. USA tiež spomalili mieru e, svojho, rozťahovania teda sa svojho vojska z Afganistana na základe žiadosti zo strany Afganistanu. A pozrime sa teraz na ocek 11. Tam sa hovorí o nedostatku postupu v oblasti ľudských práv a základných práv, obzvlášť pokiaľ ide o ženy a e, dievčatá v Afganistane. Faktom je, že veľa e, že, že, že počet dievčat e, sa zvýšil z 3 na 36 ktoré sa, teraz sú v systéme vzdelávania. A v oceku 14 sa hovorí, že všetky e, financie by mali ísť e, e, do rozvoja a nie do otázok bezpečnosti. Ja sa teda pýtam, kde je tu miesto pre odstraňovanie mín. 1,5 milióna išlo zo strany OSN práve do tejto oblasti a veľa z zahraničných pomocníkov v Afganistane sú ohrození práve e, týmto. A mohli by sme naozaj prechádzať touto správou odsek e, po odseku a e, takéto nepresnosti tu nachádzať. Takže ja myslím, že naozaj strácame čas tým, že sa snažíme pozmaňovať a túto správu mala by sa stiahnuť a prepísať. Ďakujem. Thank you, Mr. President. Dear in the name of all... Ďakujem, pán predseda. V mene eh, eh, teho spravodajcu eh, z ALDE, pána Seviče, sa musím povedať s polutovaním, že nemôžeme podporiť aktuálny text. Sme presvedčení, že aktuálny návrh je neadekvátny, neadekvátne kritizuje a situáciu v Afganistane, aj, úsi, aj kritizuje úsilie medzinárodné spoločenstva v Afganistane z um, odseky 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 16 a 17 by mali byť úplne uh, uh, vyčerknuté a z vysok, vyššou správy by uh, zaslúžil veľmi silné prepracovanie. Preto si myslíme, že správu treba prepísať, napísať znova a treba, aby sa tam situácia naozaj kriticky popísala, e, správne zhodnotila a keďže lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov sa e, blíži, chceli by sme vás e, poprosiť, aby ste vypracovali novú verziu návrhu správy. Pán Ostrevičius by rád spolupracoval s vami a so svojimi kolegami z iných politických skupín aby e, sme tu mali na záver dobre vyváženú správu, ktorá by odrážala prechod európskeho, e, prístupu Európskeho parlamentu k Afganistanu v e, tomto prechodnom období. Ďakujem, pán predseda. Za zelených chcem povedať, že My sme za to, aby táto správa sa predložila teraz. Je to dobrá príležitosť teraz diskutovať o Afganistane, o budúcnosti Afganistanu. Teraz, keď sa e, končí e, e, misia ISAF a vytvárajú sa nové vzťahy z našej strany voči Afganistanu, nevidíme to tak, ako to popísali ostatní. A ja Tiež e, sa pridávam k tomu, že neexistuje vojenské riešenie pre situáciu v Afganistane, aspoň nie tak, ako e, je to momentálne. Môžeme sa e, podpísať pod mnohé veci, ktoré pani Lusing navrhuje plne alebo čiastočne, ale veď máme tu predsa možnosť predkladania pozmeňovacích návrhov a pozmeniť to, s čím nie sme spokojní. Takúto možnosť predsa máme, my ju aj využijeme. aby sme popísali naše e, pohľady. Pani e, Lösung, Lösing e, spomenula aj stretnutie Transparency International, pokiaľ ide o otázku bezpresnosti a podobne. To sú všetko prvky, ktoré by som chcela ešte raz zdôrazniť. Pri našej budúcej práci s Afganistanom by sme mali hovoriť o dlhodobom miery. Nejde o krátkodobé riešenie vojenských konfliktov, mali by sme sa snažiť o vybudovanie Afganistanu, e, v ktorom by ľudia žili v budúcnosti v miery. Ide tu o políciu, vojsko, o to, aby e, tu bol primeraný príjem. To je všetko dôležité, e, to sú všetko dôležité aspekty. Ak nechceme, aby ľudia odchádzali z policie alebo z vojska a pridávali sa k, ku kriminálnym skupinám, je dôležité, aby vedeli e, žiť e, z práce, ktorú vykonávajú. Takže je e, tu dôležitého veľa. Občianské, občianská angažovanosť je dôležité, aby ľudia mohli žiť v Afganistane zo svojej práce, aby nemuseli hľadať spôsoby obživy v kriminálnej činnosti. Takže my predstavujeme pozmeňovacie návrhy, ktoré sú podľa nás dôležité. Nemyslíme si, že táto správa by sa mala odložiť na neskôr. Ďakujem. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Nepochybne pani Lusing sa Eh, si prečítala množstvo dokumentov z rôznych zdrojov. Ja som ísť bola v Afganistane 14 krát, eh, nie len v Kabule, ale aj v Kandaháre a inde vo veľkých mestách, ale tiež v malých komunách, malých dedinkách a diskutovala som s množstvom osôb, s, mnohami, s mojimi ženami. A v tejto správe eh, nenachádzam nič o tom, čo som videla Videla som eh, na začiatku roka 2002 Afganistan, videla som, čo sa dialo odtedy. A určite nejde o to, že by som mohol, chcela povedať, že si tam všetko deje v poriadku, ale keďže táto správa sa zakladá na takých e, chybách, aké sú tu, táto správa jednoducho nie je vážna. A je to Európsky parlament samotný, ktorý e, jednoducho sa zhadzuje v očiach tých, ktorí to čítajú a poznajú Afganistan. Jednoducho, e, medzi, medzinárodná intervencia umožnila ženám e, uniknúť pred prenasledovaním a vrátiť sa do škôl, e, dokonca na gymnázia. Dovtedy to bolo zakázané. Taliban niektoré zabíjal preto, lebo sa snažili učiť mladšie dievčatá aby sa samé oslobodili. Takže si myslím, že v tomto parlamente sme povinní, morálne povinní pomenovať veci tak, aké sú, aby to bolo primerané a dávať návrhy, ktoré sú konkrétne a nie len pekné úvody a pekné vyhlásenia, ktoré nevedú k ničomu. Afganistan si zaslúži, hovoríme o tom vážne, aby sme o ňom hovorili vážne a predkladali i vážne návrhy. Thank you, Chair. Um, minute and a half. Um, thank you, Chair. Um, Ďakujem. Nechcem ísť do podrobností e, za a proti situácie, prečo sme tu, kde sme, ale jedna vec je celkom jasná, že veci v Afganistane sú oveľa horšie, pokiaľ ide o chudobu, násilie a tak ďalej, e, než v 70. rokoch pred intervenciou. Z minulosti vieme, že nemožno ignorovať, čo sa deje v Afganistane, pretože stále e, platíme cenu za to, že sme tú situáciu predtým ignorovali. Tri kľúčové veci sú vzťahy medzi Pakistanom a Afganistanom. Je tu dlhá, zložitá e, hranica a vzťahy by mali ísť lepším smerom a potom paštúnska skupina, to je asi najväčšia skupina v Afganistane. Musíme ich zapojiť viac do politického projektu, inak tu bude zlyhanie, ktoré vidíme e, v Iraku, keďže suniti nie sú zapojení. A, a potom e, vojenské skupiny, ktoré tu operujú. Ako v minulosti vidíme e, nebezpečenstvo, ktoré vytvorili svojim správaním. Musíme sa postarať o to, aby sa situácia týmto spôsobom nezhoršila. Ďakujem. Ďakujem. Nebolo to snáď e, reakciou na e, Afganistan 70., že e, Američania museli zasiahnuť. Nie, bola to reakcia na Číny Al-Kaidi útok na dvojičky v New Yorku. Súhlasím s kolegom pán Vard, Van Ordenom. Pani Lösing úplne neguje zlepšenia v oblasti práv žien, e, čo zaujíma e, Die Linke a skutočnosť, že počas, e, počas Talibánov ženy boli ukameňované za cudzoložstvo, takže uprednostňujete, pani Lösing, nejaký Afganistan vlastne stredovekého charakteru a barbarizmu? Veď mnohé veci sa práve vďaka e, zásahu na to zlepšili. Súhlasím s pánom van Ordenom, že táto otázka, že e, všetko je asi motované veľkými protiamerickými názormi, pani Lezing. A som zvedavý e, na ten pacifizmus, ktorý prináša GUE, ktorá sa skladá z komunistických strán, ktoré uvítali sovietské zásahy v Československu a tak ďalej. Ich, eh, ich na, eh, pokrytectvo je naozaj, na, naozaj kritizovania hodné. Grazie Presidente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 Vielen Uh, I'd agree that this report... Súhlasím s tým, že táto správa je ideologicky zaujatá a bohužiaľ neodzrkadluje názor väčšiny tohto výboru, pretože ak sa pozriete na základný problém, ako prítomnosť základných jednotiek v Afganistane, tak potom otázka znie, Ako píšete túto správu, ktorá je e, o Afganistane, kde výsledkom je e, e, výsledkom demokratických volieb. Ak by tu nebola porážka Talibanu a prítomnosť západných jednotiek, tak by neboli takéto voľby. Takže to je mimo reality táto správa. Ako už povedali predrečníci celkom jasne. Je tu výzva k jednostrannému odzbrojeniu. Neguje sa tu i otázka obeti e, Talibanu, obete na strane západnej aliancie, ktorá obetovala životy v boji proti teroristom a za demokratické voľby. Ja len súhlasím, že s záverom, že správa musí byť prepísaná v terajšej forme sa veľa urobiť nedá. Pri nedávnej návšteve Kata, Kataru, kde som tam navštívil svojho synovca, som hovoril e, s vodičom afgánským a pýtal som sa ho, čo robí v Katare. Hovoril, že pracujem tu, aby som ušetril peniaze, aby som sa mohol vrátiť a E, vyhodiť do vzduchu e, najbližšiu západnú základňu za to, že e, zničili moju dedinu. Ja chcem povedať, aby sme sa posunuli ďalej. Situácia v Afganistane začala v 78. sovietskou inváziou, ktorá destabilizovala Afganistan a ktorý už nikdy nebol tým, čím bol predtým. Po poražke e, Sovietov sme e, využili, vlastne, my sme vlastne využili Afgáncov, aby vykopli Rusov a potom sme sa na nich zabudli. Ale my musíme teraz pomôcť, aby sa dostali k demokracii, aby e, si ctili práva žien. Mali by sme im pomôcť smerom k vzdelávaniu a na správnu cestu. Sme čiastočne zodpovední za situáciu v tejto krajine. Ale pozrime sa do budúcnosti, nepozerajme sa na podrobnosti teraz pozrieme sa do blízkej budúcnosti. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani Luzi, nemôžem súhlasiť s vašou správou. Od jesene roku 2001 som 3 roky žil v Kabule a iných častiach Afganistanu ako novinára. A celkom iste viem, že zásah medzinárodných síl, či už to boli americké intervenčné jednotky alebo jednotky ISAF, ukončili 25-ročnú sériu vojen, ktorý začala sovietská okupácia a, a skončilo to boj, bojom Masuda proti Talibánu. V roku 2002 to pochopilo a, 1,5 e, milióna Afgáncov, ktorí sa vrátili z exílu, nikto im to nekázal, pochopili, že 25 rokov vojny skončilo a že tieto roky skončili len vďaka tomu, že tu bol medzinárodný ozbrojený zásah. Preto sa len pripájam k predrečníkom, aby, ktorí žiadajú, aby správa nebola pripustená a aby bola prepracovaná. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Ruzing, máte slovo, môžete mi dať radu, ako mám pokračovať vzhľadom na návrhy, ktoré tu prišli z jednotlivých e, skupín. Môžem vám dať radu? Pokrač... Ja správu samozrejme nestiahnem. Myslím si, že správa musí, ako všetky ostatné správy, ísť do hlasovania v tomto výbore. Nemyslím si, že jednotlivé skupiny stanovujú, čo je väčšina v tomto parlamente. To si myslím, stanovujú výbory a potom hlasovania. A touto cestou by sme podľa mňa tu mali ísť mám aj právo eh, vrátiť sa k niektorým poznámkam. Nechcem ísť až na takú úroveň, ktorú tu mnohí spomenuli, že keď tu EKR hovorí o komunizme a všetci tlieskajú, tak si myslím, že to nie je vhodné eh, na diskusiu, teda nie je to dôstojné na diskusiu v zahraničnom výbore nám sa vždy hovorí, že sme proti Amerike. Neviem, kde kolega Tenok toto, toto e, má. Ne, nepoznáme sa tak dobre, aby to vedel posúdiť. V čase komunizmu som sa iba e, narodila, takže to ma jednoducho nesprevádza. Ideológia je vždy použitá vtedy, keď váš názor nie je ten, čo názor niekoho iného. Chcem sa vrátiť k tejto úrovni, teda keď, ne, keď zastup e, bývalý e, podpredseda výboru povie, že mám veľmi pekný vzťah, nežný vzťah k NATO, tak nikto nepovie, že e, týmto nežným vzťahom mo, možno e, dôvodiť i ďalej moje e, e, e, nežné vzťahy sú tiež tendenčné, je to aj tak správne ale keď počujem takéto veci, tak si dovolím veľmi krátko e, o tom, e, na to reagovať podobným spôsobom. Nepatrí sem e, teraz, teda nemáme priestor, aby som hovoril všetkých vecných argumentov. Myslím si, že to väčšina ani nechce. Chcem len jeden odsek spomenúť, ktorý ALDE označili za neúnosný ktorý by sa mal e, škrtnúť, chcem ho prečítať. Máme obavy, pokiaľ ide o vysokú závislosť krajiny od pomoci, ako aj veľké rozpočtové deficity a, a pokles v e, príjmoch. Považujeme za nevyhnutné pre realizovať rozvojové programy, aby hospodárstvo Afganistanu bolo čoraz nezávislejšie a nebolo závislé od zahraničných darcov vyzdvihuje sa potenciálne dôležitá úloha susedov Afganistanu pri takomto vývoji. Je pre mňa naozaj problémom niektoré hodnotenia týchto základ, vo vzťahu týmto základným uh, postrehom, čo je na tomto odseku ideologické a čo vás vedie k úplnému škrtnutiu, to jednoducho neviem pochopiť. Záujem pána e, Tenoka o práva žien si vážim. Nikdy som nepovedala, že chcem, e, aby sme sa vrátili do časov Talibanu, ale vychádz, e, zohľadňujeme skutočnosť, že i dnes stovky žien v Afganistane sú vo vezeniach. Naposledy to bolo možné vidieť v dokumente ARD, ktoré sa chceli len rozísť so svojimi mužmi alebo chcú samé sa prechádzať po ulici. I to je dnes realitou a je to výzva a to som sa pokusila v tejto, do tejto správy zapracovať. Predložil som i návrhy, e, pokiaľ ide o to, ako tejto výzve možno e, sa postaviť je to naozaj rozpor, pán Donžon, a je to veľmi zložitá situácia povedať, že sa vydáva veľa prostriedkov na bezpečnosť. Už sa blížim k záveru a žiadam, aby ľudia dostávali normálne platy. To je jednoducho rozpor. Policajti a, a, a vojaci potom majú problémy, lebo nemajú dostatok prostriedkov. Takže musíme prijať opatrenia, integrovať ľudí do občianského života. Toľko zo pár bodov z toho, čo som tu e, predložil. Takže naozaj tomto hodnotení, pokiaľ ide o situáciu v Afganistane. Nevidím v osobitnej pozícii. Moje hodnotenie situácie mnohí aktéry vnímajú podobne. Je naozaj podúroveň mi tu podsúvať ideologizmus. Ešte zacitujem jednu vetu dokumentu nemeckej televízie ARD, kde jeden obyvateľ Afganistanu povedal, že ľudia tu nerozlišujú medzi terorom a Talibanu a tých, ktorí e, chceli bojovať proti tomuto teroru. Nechcem povedať, že to tak vidím paušálne, ale treba sa pokúsiť o objektívnu evaluáciu aj keď nie je taká pozitívna, ako by si to tento výbor želal. A nemyslím si, že to, čo momentálne záujmy vlády v Afganistane prezentuje, otázka znie, ako sa píše realita, realitu píše, e, píše realita samotná a nemyslím si, že som tu urobila chyby. Určite sú tu rôzne hodnotenia a rôzne analýzy. Ďakujem. Ďakujeme. Mali ste možnosť prezentovať vašu pozíciu, ale musíme tu e, skonštatovať, že e, spravodajca sa musí e, zastupovať názor výboru, nie vlastnú stranicko-politickú pozíciu. Musí tu byť minimálne snaha. A ja tu mám pocit, že veľká väčšina politických skupín myslia inak v tejto otázke ako vy. A na tomto základe bude veľmi ťažké dospieť k vzniku správy. Z toho dôvodu by som vám navrhoval, aby sa otázka tejto správy diskutovala ešte v rozšírenom predsedníctve, ak súhlasíte, aký bude ďalší osud tejto správy. Ešte pán Tenok. ak si prečítate prvé tri odseky, je veľmi jasné. Nie, nie, už nebudeme diskutovať. Ja navrhujem, vzhľadom na to, že je nemožné podľa mňa pre, e, e, stra, pre politické strany, e, ak súhlasiť toho so správou, nebolo by lepšie hlasovať teraz v tomto výbore a preniesť autorstvo na vás, aby mali svoju, svoju menšinovú oddelenú správu strana GUE, ja navrhujem toto diskutovať na rozšírenom predsedníctve. To je spravodlivý prístup. Pán Bütikofer, vážny pán predseda, ja svoju stranu považujem takisto za väčšinovú stranu, ale ja by som nedal pánu Tenokovi právo definovať to, za čo, sa, e, čo my zastávame. Nepochopil som to. Každý si myslí, že jeho strana patrí k väčšinovým e, stranám. Žiadna však nie je taká mainstreamová, ako je EPP. E, e Toto budeme, ako hovorím, diskutovať na rozšírom predsedníctve. Pani Lozing bude prítomná, takže budeme mať rovnaký spravodlivý prístup. Budeme hlasovať na rozšírenom predsedníctve. To je orgán, ktorý distribuje správy a takisto je to orgán, kde môžeme diskutovať takúto situáciu. A oznámime vám potom, ako, aký bude teda návrh vlastne rozšíreného predsedníctva. Ďakujem a teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. Takže najprv protokol sa dohody o spolupráce, ktorým sa ustanovuje spolupráca medzi teda, ktorým sa určuje prístup e, Chorvátska do EÚ. Pán Penkovič povedal, že môžeme hlasovať za. Spravodajca, pán Preda. Kto je za, budeme hlasovať elektronicky. Cyrus Volsky has again an American Express card. Cyrus Volsky opäť hlasuje z kartou American Express. So, the vote is closed. Hlasovanie ukončené. Is 52 yes. 52 ja za, 9 proti, 3 sa zdržali. Protokol je prijatý. Now, recommendation. A teraz budeme hlasovať o odporúčaniach Európskej komisie k rokovaniam o TTIP. Pán Milan Mon. Môžeme začať hlasovať. dafür? Dagegen Enthaltung angenommen. Dann können wir gehen zum Antrag 20. Kto je za? E, proti zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 2. E, za proti zdržali sa prijaté. Komp- si návrh 28. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za. Proti zdržali sa prijaté. Návrh 43. Kde to len je? Hovorí pán predseda. Chcete hlasovať elektronicky? Otváram hlasovanie. Just for explanation, I think that... Omar, by som vysvetlil, myslím, že v španielskom preklade je chyba, tam je napísaný pozmeňovací návrh 53. Je to 43, dobre? Áno, 43. Aj pre španielsky hovoriacich kolegov. Španieli sú však vždy trochu rýchlejší. 43. It's... 43.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 Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté, 26 za 36 proti, 88 e, za proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa, kontrolujeme. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 34 za 20 pro, 28 proti 47 e, za. Proti zdržali sa prijaté kompromis 4 za. Proti zdržali sa prijatí. E, teraz 59. 59. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Nie je to prijaté. Kompromis 5. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 60-61. Nie je to vybavené kompromisom 5 a teraz 74. Kto je za návrh 74 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. rýchlejšie. Dobre, teraz sme to zatvorili. 25 za 36 proti, zamietnuté pán Budikov. 76 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 77 za, proti, zdržali sa zamietnutá, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatá, kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatý návrh 102. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Týmto prejdeme k elektronickému hlasovaniu. hlasovanie takmer ukončené, teraz už je ukončené. Správa je prijatá s 35 hlasmi za, 20 proti a 5 sa zdržali.